l'ordine del giorno mm, eh, Spoločná diskusia o um, politike súdržnosti, Európsky fond solidarity. Uh, máme tu správu pána Kocolíno, obnova rozvoja miest ako prínos k hospodárskému rastu. Uh, ďalej správu pána Vogana, uh, úloha územného rozvoja v politike súdržnosti No a nakoniec správu e, pani Leny Kolárskej-Bobinskej úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky. Ďalej, e, správu e, pani Rosy Esteras Ferragut, Fond Solidarity Európskej únie, vykonávanie a uplatnovanie. Teraz dávam slovo spravodajcovi, pánovi poslancovi Androvi Kocolinovi na dve minúty. Si Ďakujem. Cieľom správy je sústrediť sa na budúcu politiky, politiku súdržnosti a postaviť do centra politiky, do stredu tejto politiky mesta ako veľká platforma a štruktúra pre podporu rastu a správnej zamestnanosti, e, mesto a otázka mestskej siete je výzva budúcnosti, pretože tu musíme zmerať e, tu musíme zobrať do úvahy znižovanie demografického rozvoja a javy novej ekonomickej chudoby. E, mesto a e, Európska mestská sieť je však aj miestom e, podporovania spoločnej inteligencie. Žijú tu viaceré generácie, viacero etník a kvôli týmto dôvodom, kvôli týmto dôvodom sme rozmýšľali nad európskym, európskym plánom pre mestskú sieť, kde by sme využili zdroje koheznej politiky a štrukturálnych fondov. Tento plán má niekoľko cieľov, ktoré tu teraz vytýčim. Zdôrazňuje rekvalifikáciu obyvateľov prímeských zón. Ďalej lepšia energetická efektívnosť budov či už priemyselných alebo civilných. Ďalej, plán pre bezpečnosť nášho eh, mestského eh, celku. A toto je naozaj veľmi dôležitá téma a to klimatické zmeny, ako žiť na európskom území, ktoré bolo poznačené katastrofami, napríklad zemetrasením alebo sopečnými javmi. Potrebujeme nový plán pre územný rozvoj. Jednotlivé členské štáty sa zriekli politík, ktoré by sa týkali um, verejného územného plánovania my sa nemôžeme spoliahnuť iba na politiku trhu, aby sme ponúkali možnosti najmä tým najkrehkejším, najohrozenejším skupinám, napríklad mládež, ženy a e, rodina na európskej úrovni. Ďalej tu je dôležitá téma, e, ktorá sa týka e, miest a to je mobilita osôb a tovaru. A tu môžeme otvoriť veľmi závažnú tému z hľadiska environmentálnej udržateľnosti. Ďalej obrovská téma e, kultúrne dedičstvo, kultúrne architektúrne dedičstvo, ktoré sa nachádza v našich mestách. A ďalej e, sú tu otázky, ktoré vkladáme do tejto výzvy. Um, rozvoj prímeských eh, a vidieckých zón tak, že zrealizujeme takú politiku, ktorá zníži um, s, využitie územia, pretože my uh, to využívame až príliš tu v Európe. A preto súčasťou tejto správy je aj to, je tá potreba z ich 5%, ktoré chceme venovať politike rozvoja miest. A okrem toho potrebujeme silnejší právny základ, ktorý sa bude týkať témy a mestských eh, centier v Európe, aby sme podporili túto ekonomiku. Ďakujem a teraz dávam slovo ďalšiemu spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem, pani predsednička. A takisto e, vítam aj pána komisára. Som veľmi rád, že táto správa dostala šancu, pretože e, politika súdržnosti je životne dôležitá, aby sme mali v budúcom finančnom e, rámci e, finančné prostriedky. Takisto je dôležité, aby sme využili správne nariadenia pre politiky súdržnosti, aby sme vytvárali zamestnanecké miesta. A preto vítam návrh komisie ohľadom nariadení a takisto aj návrh ohľadom strategického rámca pre tých 5 veľkých fondov. Toto je zlepšenie ohľadom európskeho financovania, e, znamená to zjednodušenie pre žiadateľov a zjednodušený prístup žiadateľov k fondom e únie. Chýbali nám detaily na to, aby sme vypracovali mechanizmy preto, aby sme zlúčili tieto fondy. E, mali sme tu návrhy ohľadom dohody partnerstve, ďalej e, kódex správania sa, spolené, spojené akčné plány, spoločné akčné plány a územné investície. A myslím si, že toto sú dobré myšlienky a mali by sme to privítať. Ale myslím si, že potrebujeme aj mechanizmy, aby e, sa tieto záležitosti spojili. A preto som konzultoval e, mnoho aktérov na európskej úrovni. Mal som e, diskusie s ľuďmi z praxe, z regiónov, s miestnymi úradmi, ktoré sa, ktoré sa stretávajú každodenne s štruktúrálnymi programami, pretože musíme e, vedieť, ako sa tieto fondy využijú, využijú v budúcnosti. A tieto diskusie boli veľmi užitočné. E, preskúmali sme niektoré mechanizmy, ako zlúčiť tieto fondy na miestnej úrovni, napríklad Wales. A určite mm, to budete vedieť, že ja to dosť spomeniem ako príklad. Bol tam vytvorený portál, máme tam jedinú žiadosť, jedinú platbu a monitorovací proces. Je to systém jedného, jednej prehradky. A dobrý príklad prinieslo aj Holandsko, kde fondy obsahujú programy, ktoré umožňujú miestnym úradom vytvoriť balíky týchto fondov a financovať projekty. Ďalší dobrým príkladom je Spojené kráľovstvo, kde e, sa navrhol e, model integrovaného financovania od EÚ a iných zdrojov, čiže navrhujú tam um, infraštruktúry, kde sa využijú peniaze z iných zdrojov, aby sa mohli realizovať tieto projekty. Určite e, sú aj iné príklady e, z celej EÚ. My by sme mali zozbierať tieto dobré nápady, túto dobrú prax a nájsť nejaký spôsob, ako sa o ne podeliť v celej EÚ. A pán komisár, ja by som bol rád, keby ste, si to, keby ste to prijali ako návrh, teda témy z tejto správy z vlastnej iniciatívy. Čiže umožníme miestnym úradom a regiónom, aby zoskúpili tieto finančné prostriedky a financovali e, veľké projekty v budúcnosti. A to je najlepším spôsob, najlepší spôsob, ako dosiahnuť ciele EU e 2020, strategie 2020 a zvýšiť ekonomickú prosperitu v celej Európskej únii. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz dávam slovo E, pani spravodajkyni Kolárskej Bobinskej na 4 minúty. Ďakujem bardzo, pani prevodník. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Momentálne tu máme veľkú príležitosť dosiahnuť synergiu medzi regionálnou a energetickou politikou. Toto je príležitosť, ktorá E, prichádza sprievodne s optimalizáciou možných cieľov. Európska komisia vyhradila výrazné zdroje v Európskom fonde e, e, rozvoja na tieto politiky. Preto správa celkom jasne ukazuje, že energetické projekty financované kohezným fondom by v prvom rade mali poskytovať podporu regionálnemu e, rozvoju a tu príslušnému vytváraniu pracovných miest. A mali by sa tu e, odstraňovať nerovnosti medzi regiónmi. Zlepšovanie dodávok energií to môže mať e, výrazne dobrý dopad pre regióny, ktoré zaostávajú. Predovšetkým, ak sú ochotné investovať do decentralizovaných zdrojov energií. Správa jasne ukazuje, že kľúčové ciele energetickej a e, regionálnej politiky by mali zahrňať investície do decentralizovaných e, zdrojov energií, ale tiež do efektívneho využitia energií a do rozširovania energetickej infraštruktúry. Často hovoríme o zdrojoch energie, avšak venujeme menej pozornosti e, distribúcii, teda ako dostať energiu e, z, e, od bodu výroby k spotrebiteľom. Tu sa dá mnohé urobiť, aby sa rozšírila infraštruktúra energetiky. Bez hľadu na toto všetko, európske regióny sa líšia a paušálny prístup e, nie je vhodný. Sú tu regióny, ktoré by rady investovali do renovácií budovou, budov a e, e, efektívneho využitia energie. Ďalšie do tejto transmisie a distribúcie. Čo tieto všetky prístupy majú spoločné, to je to, že všetky sú európskymi cieľmi. Vychádzajúc z toho, že naše regióny sa v svojou úrovňou vývoja líšia, správa jasne ukazuje, že regionálne orgány územnej samozprávy by mali mať e, svoj hlas regióny by mohli mať možnosť vybrať si projekty, do ktorých chcú investovať, pretože sú najlepším miestom na posúdenie toho, koľko kde investovať. Posledná vec, predsa ktorú by sme chceli, je, aby sa to financovanie nevyužilo. Nie je to otázka len použitia prostriedkov, je to tiež o dobrom využití prostriedkov ak regióny už modernizovali školy, potrebujeme zabezpečiť, aby regióny, ktoré si už urobili domáce úlohy, tak povediac, neboli potrestané. V poslednom finančnom výhľade bude vyčlenených viac prostriedkov na energetiku. Avšak kohezná politika by nemala byť e, e, e vy, e, prázdnená vždy, keď sa má implementovať e, projekt. Kohezná politika nie je náhradou e, skutočná, e, skutočného financovania Kohezná politika musí existovať, musí e, plniť svoje ciele a môže e, byť v interakcii s ďalšími politikami. Musia tu byť však vyčlenené e, prostriedky financovania. Ďakujeme a teraz má slovo ďalšia spravodajkyňa na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Európsky fond Solidarity bol vytvorený na to, aby reagoval na, ťaž, na zložité katastrofy v členských krajinách a reagoval. A pokiaľ ide o, e, e, o kandidátov na vstup, takéto možnosti e, pôvodne vôbec neboli. Tento fond mal aj veľký úspech a znamená tiež to, že Európska solidarita sa ako zásada e, e, implementuje. Za posledných 10 rokov však e, ukázali skúsenosti, kde pri tomto fonde sú aj nedostatky v prípade ťažkých katastrof, ktoré, ktoré sa osvedčili. Avšak tiež sme stanovili, že u regionálnych katastrof tí, ktorí sa týkali jedného regiónu, ale týkali sa i každodenného života e, obyvateľstva, že práve tieto regionálne katastrofy zamietli mnohé žiadosti regiónov. Takže viac ako 60 týchto žiadostí sa vzťahovalo práve na takéto katastrofy. Takže sme doteraz ale veľmi mali k dispozícii veľmi vágne indikátory. Mnohé očakávania v týchto regiónoch vlastne e, sa vzbudili, ale nemohli sme ich e, nakoniec uspokojiť. A my trváme e, na tom v tejto správe, aby tento nedostatočné, táto transparentnosť sa vyjasnila E, ukázalo sa, že by sa dalo rýchlejšie konať medzi obdobím katastrofy a realizáciou výplaty. Medzi časom prebehnú často mesiace a to samozrejme e, e, ľuďom stiažuje život. Chceme zjednodušenie a zrýchlenie postupu a snať aj zálohové platby. Taktiež sa ukázalo, že postupne, e, alebo také tiahle e, katastrofy ako sucho napríklad, e, v prípade nedobrej a nerýchlej reakcie vlastne sa stáva pomoc obsoletnou. V tejto súvislosti očakávame vylepšené dopracovanie nariadenia bez toho, že by sa okresali podpory Eh, dotknutých. Vtedy sa už urobil návrh, eh, komisia predložila v roku 2005 návrh v tejto oblasti, rada však eh, nesúhlasila a vtedy sa tiež navrhovalo zapracovať sem aj iné katastrofy. Čakáme teraz na to, aby sa realizovali tieto zmeny. a Nemali by sa robiť škrty v, pri, v kritériách e, primerateľnosti financovania. Popri e, hrubom domácom e, produkte by sme mali zaviesť i kritéria, ktoré sú prispôsobené miere e, vývoja jednotlivých regiónov. Takže v daných prípadoch ide o zjednodušenie tých postupov a to by mohlo zrušiť to, e, e, ten rozkol medzi poskytovaním e, prostriedkov a skutočnému prevedeniu prostriedkov. Tým pádom by veci mohli byť rýchlejšie a flexibilnejšie. La parola al commissario Hahn. Teraz, <clears throat> teraz dostala slovo pán komisár Hahn. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni poslanci, poslankyne. V prvom rade sa chcem poďakovať v mene celej komisie spravodajcom, spravodajkyniam e, za tieto vynikajúce správy. Prebiehajú rokovania medzi radom a parlamentom a preto tieto správy sú dôležitým príspevkom k tomu, aby sme e, naozaj dokázali renovovať mestské oblasti a prispeli aj k energetickej renovácii. Vaše správy získali vo výboroch širokú podporu a to je jasný signál tohto parlamentu a ja som rád, že komisia a parlament v zásadných otázkach naozaj ťahajú za jeden koniec. Teritoriálny aspekt regionálnej politiky má ústredný význam pre novú e, regionálnu politiku. Pán Kocolino e, zdôrazňuje centrálnu úlohu miest a mestských oblastí, ale aj e, periférii a to pre úspešné presadenie e, našich cieľov rastu do roku 2020. Čo sa týka zeleného hospodárstva alebo e, zvýšených inovatívnych štandardov, tak tu mesta zohrávajú vynimočnú úlohu a musia e, byť e, vzaté na vedomia. Preto e, v rámci viacúrovňovej správy e, a ešte chcem poukázať, že my budeme pri rokovaniach tlačiť na to, aby vlády zohľadňovali miestnu, regionálnu úroveň, ale aj mimo vládky, teda aby ich zapájali do tvorby programov. A preto plánovania a implementácia musia prebiehať na čo najširšom základe. Tí e, dotknutí musia byť zapojení, preto mesta potrebujú e, dostatočné e, nástroje a preto chceme aby minimálne 5 prostriedkov EFRE boli e, vyhradené pre integráciu mestských projektov ale takých, ktoré si navrhnú samotné mesta. Ja chcem poukázať ešte na to, že týchto 5% sa bude vzťahovať na tie integrované územné iniciatívy, ale samozrejme okrem toho budú ešte vyčlenené prostriedky z EFRE pre projekty v mestskom e, prostredí E, tak ako je tomu už v súčasnosti. E, vo viacerých správach sa e, zdôrazňuje, že potrebujeme spoločný strategický rámec, je tu partnerská dohoda a bude zohrávať ústrednú úlohu, pretože sú tu komplexné výzvy v rôznych oblastiach a sú tu tie navrhované nástroje Community Level Development musia byť flexibilne použité. Sú tu aj čiastočne e, nové nástroje a treba si ich možno ešte trošku vyjasniť, urobiť si jasno v ich používaní. Môžem vás ubezpečiť, že moje generálne riaditeľstvo na tom intenzívne pracuje a dúfam, že čoskoro budeme mať niečo konkrétne pod zub. Súhlasím však s vami, že v nadchádzajúcom období musíme ešte viac dbať na rozvoj administratívnych kapacít. Máme spoločnú zodpovednosť s členskými krajinami ubezpečiť sa, že prostriedky budú využité tak, že budú vytvárať e, rast a pracovné miesta. To isté platí pre udržateľnú energetickú politiku. Tu sa chcem poďakovať pani Kolárskej Bobimskej. Môžem vás ubezpečiť o tom, že váš názor na politiku súdržnosti a energetickú politiku eh, sú aj eh, môjim eh, náhľadom na tieto otázky. Sú tu však špecifické výzvy v jednotlivých oblastiach. Platí to pre politiku energetiky, ako aj obnoviteľné zdroje energie. Potom Fond Solidarity. Pani Estaras o tom hovorili, hovorila naozaj pri mnohých e, katastrofách e, bolo e, použitých 3,1 miliardy eur. Takže ja som naozaj rád, že som Fondu Solidarity máme Eh, naozaj eh, účinný nástroj, ale myslím si, že by sme ho mohli ešte eh, lepšie nakoncipovať. Pani Estera sa chcem poďakovať za správu, ktorá reaguje na oznámenie komisie z oktobra 2011. Ide o reformu Fondu Solidarity a v blízkej budúcnosti prídeme s veľmi konkrétnym právnym návrhom a už dnes vás poprosím o podporu Takže ešte raz sa chcem vám poďakovať, e, vážení spravodajcovia, za prácu a spoluprácu. Rast a zamestnanosť e, to e, je možné v našich regiónoch, v našich podnikoch, ale potrebujeme na to optimálnu podporu. Musíme zaručiť súlad medzi jednotlivými politikmi a nástrojmi. Treba zapojiť aj dotknutých a taktiež zohľadniť e, miestne regionálne potreby lepšie ako v minulosti. A tak ako doteraz aj v budúcnosti e, spolíham na, váš Európsky, na vás, Európsky parlament. Ste silným partnerom v týchto rokovaniach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz pani Huismenová na minútu za výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, v Lisabonskej zmluve územná súdržnosť je jedným z hlavných cieľov EÚ. Správa pána Vona je dobrým základom pre e, vytvorenie stratégie na dosiahnutie cieľov zo stratégie EU 2020. Spoločný strategický rámec bude použitý na lepšie e, využitie prostriedkov. Miestna e, e, integrácia, lepšie investície pomôžu udržateľnému rozvoju miestnych komunít. prístup z dola nahor by sa mal naozaj aktívne presadzovať, aby teda boli zapojení všetci aktéry do plánovania a stratégií. Mali by sa zlepšiť aj administratívne kapacity a mal by sa eh, zmierniť, eh, administra- malo by sa zmierniť administratívne bremeno. Ďakujem pekne teraz za výbor pre priemysel, výskum a energiu, pán Enciu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Politika súdržnosti je zásadná pre celú EÚ. Úspech tejto politike pomôže znevýhodneným oblastiam, aby boli lepšie e, integrované do EÚ a bude to prospešné pre všetkých. Nemali by sme teda e, kohezné prostriedky škrtať v budúcnosti. Ja som e, výborom, e, spravodajcom v mene nášho výboru a myslím si, že e, štrukturálny fond a jeho prostriedky by sa mali viac využívať v menej rozvinutých oblastiach, hlavne na východe Európy. Treba investovať do energetickej účinnosti aj do oblasti budov. Treba to podporovať na miestnej úrovni a použiť granty, pôžičky a taktiež veľké energetické infraštruktúrne projekty musia byť podporené, takže je potrebná koordinácia medzi štruktúrálnymi fondami a nástrojom na, napojenie, na prepojenie Európy. Napríklad, ďakujem pekne, teraz rečníci v mene politických skupín, najskôr za EPP, e, e Kolegyňa Macóny na dve minúty. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem spravodajcom za vykonanú prácu. E, tieto správy majú spoločný základ. Všetky štyri správy si stanovujú za cieľ zlepšiť e, územnú dimenziu e, v tejto politike. Som veľmi rada, že pán komisár Hahn eh, označil všetky štyri správy za výborné a takisto uznal, že eh, ich ciele sú jednotné. Mesta v správe pána Kocolína sú postavené do stredu koheznej politiky, ale nejde tu o izolované mesta, ale začlenené do harmonického kontextu, eh, do zóny prímeských e, oblastí a vidieckých oblastí a ich potenciál môžu, sa môže rozviť, ak sa bude do nich investovať, najmä z hľadiska environmentálnej súdrž- e, udržateľnosti. Treba použiť nástroj solidarity, aby aby toto použitie bolo zacielené a efektívne. A posledná správa žiada, aby e, sa tento nástroj používal flexibilnejšie um, ako v minulých rokoch. Ako tieňový správodajca uh, e, správy pána Kocolína e, sa teraz uh, nakrátko zdržím pri cieľoch tejto správy, čo budem hovoriť o cieľoch tejto správy. Uh, so spravodajcom sme sa shodli na tom, že mestská dimenzia, dimenzia miest, e, musí, dostať, sa, musí sa aj dostať zvláštnej pozornosti v správe komisie. Ciele rozvoja miest musia byť napojené na ciele Európy 2020 a tých 5 ktoré je, je obsiahnutých v návrhu komisie e, musí byť minimum investícií a potom v neposlednom rade programovanie e, na lokálnej úrovni sa musí robiť tak, aby sa miestni aktéry zapojili aj do fázy rozhodovania a nielen do fázy manažovania zdrojov. Za skupinu SD e, pán Krel na dve minúty.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 Vážení kolegovia a kolegovia, kohezná politika je skutočne veľmi e, široko koncipovaná problematika. Týka sa e, vlastne rozvíja miest, potom pozície miest z hľadiska e, celospoločenského rozvoja. Týka sa toho aj energetická politika a vlastne aká je súvislosť medzi energetickou politikou a koheznou politikou. Solidarita, mohla by som ešte i, i, ďalej a ďalej hovoriť o všetkých prvkoch e, koheznej politiky. Čiže je to veľmi komplexná záležitosť. Je veľmi dôležité, aby sme si vytýčili jasné ciele pre koheznú politiku, aby sme skutočne tie finančné e, zdroje, ktoré sú k dispozícii, aby tie sme zamerali na tie zadefinované ciele. E, v minulosti sa často veci rozdrobili bez naplnenia cieľa. Nové, nové práve smerovanie koheznej politiky je veľmi dôležité. Pracuje sa už na, na tom období po roku 2014 a treba venovať aj ďalší e, uhol pohľadu na koheznú politiku, to znamená, ako našou prácou prispievať k tomuto smerovaniu koheznej politiky a tým vybudiť záujem aj o európsku politiku. E, skutočne treba s veľkou váhou e, uplatňovať zásady partnerstva, vyvíjať vyššiu mieru súčinnosti s našimi partnermi, tak aj tie tie projekty budú úspešnejšie a budú aj viac zviditeľnené. Ďalší bod, mali by sme európsku politiku lepšie koordinovať v rámci koheznej politiky aj ostatných politík a v neposlednom rade e, skutočne zbytočná bude čo len čo, e, čo ako dobre vymyslená politika, ak na to nebudeme mať dostatok finančných prostriedkov. Musíme sa zasadiť o vec pri rokovaní o viacročnom finančnom rozhľade, aby sme priniesli našim občanom to, čo im treba. Ďakujem. Ďakujem pekne za Alde. Pani Manesko, dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem e, skutočne e, zablahoželať e, tvorcovi tohto, toh, tejto správy, spravodajcovi. Skutočne je dôležité tu hovoriť o koheznej politike ako našom na hlavnom cieli. Musíme rozbehnúť, oživiť ekonomiku, musíme posilniť konkurencieschopnosť členských štátov. Veľmi dôležité Veľmi dôležité je e, pôsobiť e, na úrovni miestnej, e, treba bojovať proti diskriminácii, nezamestnanosti, chudobe. Musíme skutočne takto nasmerovať aj tie ciele v náväznosti na stratégiu pre Európu po roku 2020. Musíme efektívne využívať prostriedky, ktoré máme, aby sme rozvíjali infraštruktúru E, miest a je veľmi dôležité e, vkladať investície do energetických infraštruktúr a do takých aktivít, ktoré sú na prospech energetickej účinnosti. Štrukturálne fondy zohľavajú, zohľavajú kľúčovú úlohu v kontexte týchto cieľov a je to veľmi dôležité v rámci ďalšieho programovacieho obdobia. Na úrovni komisie aj na úrovni členských štátov musíme mať arzenál opatrení aby sme e, sa mohli chopiť veci, ako náhle bude na to priestor. A potrebujeme eh, jednoznačné postupy, eh, jednoduché postupy. Musíme konsolidovať eh, administratívne kapacity a musíme skutočne vtiahnuť do procesu regionálne a aj okresné subjekty, aby boli priamo zaangažovaní. Ďakujem. A teraz za zelených, e, mm, pán Krysel Delos. E, Európsky fond Solidarity e, po sa vlastne rozbehol po zaplavách roku 2002. Treba si uvedomiť, že takéto a prírodné katastrofy sa čoraz častejšie e, objavujú, treba byť na to pripravený a to si žiada aj určité úpravy novelizácii tohto fondu, aby sme cieľenejšie dokázali využívať e, ten, ten, tento fond od roku 1980 do roku 2011 tie škody spôsobené klimatickými fenoménmi a teda prírodnými katastrofami sa, vytý, e, sa vyšplhali na viac ako 450 miliard eur. A musíme povedať, e, že poistné krytie sa e, uplatnilo len v zlomku tejto somy a vieme, že tie škody sú ďaleko siahle. Preto musíme využívať ten fond efektívne, aby sme podporovali sociálnu súdržnosť a Musíme zlepšovať postupy, ktoré sa uplatňujú pri využívaní tohto fondu. Treba venovať väčšiu pozornosť aj prevencii, predchádzaniu tak, e, takýmto e, nedozierným dopadom prírodných katastrof. Treba e, jasne vymedziť, zadefinovať tie prípady, tie situácie, na ktoré sa vzťahuje tento fond, pretože čoraz ťažšie sa stáva, že sú zamietnuté výzvy na poskytnutie prostriedkov z tohto fondu kvôli tomu so dozvodnením, že nesplňajú náležitosti. Ďakujem. Teraz za ECR pán Blasak. Vážené dámy a páni, je e, zrejme každému, že prediskutované e, témy veľmi úzko súvisia s témami, ktoré preberáme pri rokovaní o koheznej politike a o finančnom rámci na rok 2014 až 2020. E, konsenzus v týchto oblastiach musí byť prínosom pre všetkých. A platí tu zásada, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. V Bruseli, v Štrásburgu detálne vyjednávame legislatívu. V našich domovských štátoch sa už koncipujú implementačné štruktúry a vlastne už sa robia základné kroky pre ďalšie programovacie obdobie, ktoré sa e, rozbehne už budúci rok. Zo všetkých doterajších rokovaní vyplývať to, že mestské, mestské aglomerácie by mali zohrávať v implementačných štruktúrach silnejšiu úlohu je jasné, že toto e, dokážu len tie mestá, ktoré majú dostačnú, dostatočnú správnu kapacitu a dokážu hospodáriť s veľkými objemami finančných prostriedkov. Preto tieto mestá musia byť viac zaangažované do implementačných štruktúr členských štátov. Je potrebné informovať tieto mestá o možnostiach, ktoré vyplývajú z existujúcej legislatívy. Vyzývam na tomto mieste komisiu, aby priebežne informovala o zapojení miest vniesť do navrhovaných implementačných štruktúr a aby vyzývala aktívne zástupcov miest, aby vyjednávali partnerské zákazky a operačné programy je potrebné prioritizovať investície do týchto oblastí na základe ich účinku. Neslobodno však opomínať menšie sídla a vidiek. Vidiek je e, e, v, vo veľmi komplikovanej situácii pri využívaní európskych fondov a to z toho titulu, že čerpa zo štrukturálnych fondov aj z Európskeho rozvojového fondu pre rozvoj vidieka. To znamená, e, pôsobia pod viacerými mechanizmami, ktoré majú iné pravidla. Pri jednom programe je e, DPH uznateľný e, výdavok a pri druhom programe nie je. Čiže je v tom istý zmetok. Dôležité mať jednotné pravidlá pre všetky fondy. Ako, spravodajca, ja som, e, ako spoluspravodajca som presvedčený o tom, že predovšetkým pre menšie obce by bolo dobré mať jedno kontaktné miesto, ktoré poskytne informácie o všetkých fondoch. Je potrebný aj jednotný prístup týkajúci sa podávania žiadostí poskytovania platieb, monitorovania. Jednoducho celý proces vzťahujúci sa na fondy treba zjednodušiť. Komisia by mala e, motivovať členské štáty k tomu, aby to využívanie takýchto fondov bolo čo najjednoduchšie. To je môj názor. Dámy a páni, tento celý proces treba urýchliť. Ďalšie programovacie obdobie sa môže E, omeškať a zdá sa, že sa tomu nevyhneme. Ale toto omeškanie nesmie byť dlhšie ako v predošlom programovacom období 2007. Dánske predsedníctvo v tomto urobilo veľké kroky, aby sa to napravilo. Teraz má slovo pán Paška. Dve minúty

bude môcť pri jej dobrej aplikácii profitovať asi eighty obyvateľstva únie a preto sa treba myslím si tejto oblasti venovať veľmi seriózne. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu GUE pán Omarži. Jedna minúta. Marche, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Ja som eh, bol členom eh, týmu Európskeho parlamentu v tejto eh, téme a my sa snažíme dosiahnuť to, aby to, čo v tej správe bolo napísané, sa aj naozaj zohľadnilo, aby sa našli možnosti financovania budúcich európskych fondov. Ale treba jasne povedať, že E, nie vždy e, členské štáty sú ochotné pridať ruku k tomu, aby táto politika súdržnosti, regionálna politika, aby dosiahla naozaj e, taký kvalitatívny skok alebo rozvoj. Treba povedať, že naša úloha je v tejto veci náročná. Počas eh, posledného stretnutia, eh, pán komisár, som mal príležitosť vysvetliť vám, prečo mám veľké obavy, pokiaľ ide o budúci eh, viacročný finančný rámec. Je to naozaj prvýkrát v dejinách európskej histórie, čo rozpočet pre koheznú politiku sa navrhuje znížiť. A ja si myslím, že musíme naozaj sa na tým poradne ešte zamyslieť, aby sme neohrozili budúcnosť regionálnej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne za nezaradených. Pán Štartler, jedna minúta. Eh, pani predsednička, eh, pán komisár, myslím, že všetky štyri správy, ktoré eh, boli predložené na výbore, boli nesporné a preto som ich podporil a vyjadrili jasne potrebu prispôsobiť politiku súdržnosti v tejto oblasti a treba poďakovať aj komisárovi, že opäť sa veruje otázke tohto prispôsobenia Kolegyňa Krela už e, poukázala na to, e, že predtým sme išli podľa princípu e, tej krhly. Teraz je treba ináč postupovať, netreba navyšovať tie prostriedky a tie disponibilné prostriedky treba investovať lepšie. Naozaj to môže byť príspevok k boju proti nezamestnanosti. Predovšetkým, a to už zaznelo, pokiaľ ide o novú koheznú politiku v mestských oblastiach. Správa Kosolino, Kosolino prvýkrát e, hovorí o tej teórii centrálnych alebo ústredných miest a to už som sa hovoril už dlhšie aj v Nemecku a samozrejme oni budú získavať na dôležitosti tieto ústredné mesta. Otázka, či 5% prostriedkov stačí vyčleniť na tieto oblasti a či to prispieje k rozvoju, tak to spochybňujem. Dovolím si spochybňovať, pravdepodobne v budúcnosti bude treba viacej peňazí, čiže budeme to musieť redistribuovať výraznejšie, ale je rozumné v tejto chvíli s tými novými prostriedkami to naštartovať a potom sa pozrieme, ako sa to e, vyvinie a potom to prispôsobíme, zvýšime eventuálne. Čiže to nie je ešte posledné prispôsobenie, pokiaľ ide o otázku tých e, ústredných centrálnych miest. A ešte jedna vec, e, chyba prekladu v bode 10 správy Kozolino. Tam musí byť uvedené v Nemčine, že tie opatrenia nemajú viesť k boju proti energetickej účinnosti, ale majú posilniť energetickú účinnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpia ostatní rečníci. Pani Lukačievska ako prvá dve minúty. Nech sa páči. Pani politi... Ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom, ktorý ovplyvňuje mm, vyrovnávanie regionálnych rozvojov a teda e, mierov, mier rozvoja. A takisto vďaka, vďaka politike súdržnosti sa snažíme Eh, nejakým spôsobom bojovať s tou recesiou, eh, ktorú tu v Európe máme. A práve preto ten transfer musí byť flexibilný, musí zohľadňovať regionálne a územné rozdiely. Eh, pokiaľ ide o nové výhľady, nové perspektívy pre koheziu aj tie financie, tie by mali byť primerané, to teda je dostatočne vysoké, iba potom sa nám to isto podarí tieto ciele aj naplniť. Ja som tieňová spravodajkyňa a viackrát som už povedala, že ak chceme podporiť, stimulovať e, regióny prostredníctvom týchto e, fondov, tak musíme e, zrýchliť tie postupy, znížiť administratívnu záťaž. Všetko, všetky tie pravidla musí, musia byť jasne nastavené, aby sa tie fondy čo možno najlepšie mohli a čo najviac využiť. A takisto treba do toho zaangažovať veľmi aj našich občanov, aby oni využívali európske fondy, aby oni využívali financie pre pomoc miestnym e, teda miestam a obcam e, obciam a teda aby aj naplnil ten potenciál, ktorý je latentne prítomný v občianskej spoločnosti. A myslím si, že e, teraz je čas na to, aby sme aj hovorili o tých aktivitách, ktoré nám umožňa naštartovanie lokálnych mechanizmov, ktoré potom zlepšia životné podmienky našich občanov v tých komunitách, v ktorých žijú spoločne s jeským predsedníctvom by sme mali e, prispievať aj k ďalšiemu rastu a v každej krajine, e, v každom regióne, v každej oblasti EÚ e či už vidieckej alebo meskej. Mali by sme teda podporovať tie charakteristiky, ktoré sú typické pre tieto oblasti, aby mohli svoj potenciál využiť naplno, aby výhody každého regiónu sa posilnili takým spôsobom, aby sme my boli čo najviac inovatívni, konkurencieschopní, aby sme výmenu eh, dobrých postupov a vedomostí čo najviac medzi krajinami podporili a ďaká tomu potom aj najlepšie využijeme európske fondy. Ďakujem pekne. Ďalej pán Olejničak, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, my by sme chceli eh, povedať eh, pár základných vecí. Pokiaľ ide o koheznú e, politiku, tak e, v prvom rade chceme bojovať proti chudobe, takisto aj chudobe energetickej. A existujú veľmi konkrétne opatrenia z politiky súdržnosti, ktoré by sa aj tu mohli e, aplikovať. Každý občan v EÚ by mal mať právo na zabezpečenie kvalitnej energie, dobrých kategórií energie. My nechceme sa vzdať ani tých ambiciozných cieľov v oblasti klimatickej politiky, ale najmä v tých eh, slabších regiónoch eh, EÚ potrebujeme nové inteligentné riešenie investície do obnoviteľných zdrojov. To je budúcnosť Európy a základ našej konkurenceschopnosti do budúcna. Zároveň treba eh, podporiť energetickú efektívnosť, ale tieto dva energetické ciele nesmú bojovať jeden proti druhému. A po tretie musíme dosiahnuť to, aby politika súdržnosti bola inkluzívna, aby bola nastavená na potreby a podmienky všetkých regiónov. My podporujeme eh, miestne e, vytváranie energie, ale to neznamená, že chceme škrtať e, financie pre tie veľké firmy, ktoré z obnoviteľných zdrojov vytvárajú nové druhy energie. Tie práve v súčasnosti veľmi potrebujeme. Takisto chceme podporovať napríklad aj bioplyny alebo, tie, alebo napríklad aj zemný plyn, e, pretože aj ten naďalej poskytuje, vytvára Eh, energiu eh, v tých chudobnejších eh, regiónoch na vidieku. Čiže tá energetická politika by mala byť naozaj komplexná a mala by obsahovať mnohé odlišné riešenia. Honorevole Manner, un minuto. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, kiitoksia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu Myslím, že dnešná diskusia, tak ako už aj v minulosti diskusie ukazuje, že je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali ochrániť tie prostriedky, ktoré používame na uplatňovanie týchto politík. Politika energetická je veľmi dôležitá, musíme e, začať z toho správneho miesta a musíme byť schopní zvýšiť investície do politiky energetickej a hlavne pokiaľ ide o obnoviteľné formy a zdroje energií. To je dôležité vo všetkých oblastiach a predovšetkým v tých najzdialenejších. E, kohezná politika tu tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože rozdielným spôsobom e, využívame zdroje v rámci jednotlivých krajín. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme išli e, po tej ceste, ktorá bola našetnutá v rámci tohto balíka. Z toho vyjadrenia komisie je jasné, že je tu ešte priestor na zlepšenie, ale rada odviedla kus práce a takisto aj e, parlament vníma ako veľmi dôležitú oblasť politiky. Ďakujem pekne. Pani Miranda, minúta presidenta. Como relatora eh, Ďakujem. Pani predsednička, ako tieňová spravodajkyňa sa domnievam, že je dôležité, aby energetická politika bola udržateľná, efektívna je dôležité optimalizovať eh, našu energetickú politiku v rámci politiky súdržnosti. Neexistuje jednotný model pre oblasti energetiky v Európe. Sú jasné rozdiely, keď sa pozriete na moju krajinu napríklad. My platíme za dovoz eh, energii výraznejším spôsobom, ako je to inde v Európe. A je nevyhnutné napraviť takúto situáciu. Sú tu projekty, rozsiahle projekty obnoviteľných e, zdrojov a tie často vyvážajú energiu do iných oblastí, čiže je nevyhnutné, aby sme zvýšili energetickú účinnosť, musíme podporovať obnoviteľné zdroje energie, musia byť inkluzívne, musia mať spravodlivo nastavené ceny, nesmú to byť deformačné alebo deformujúce ceny. Musí byť jasné, že hovoríme napríklad o prechodných e, zdrojoch energie, napríklad bridlicový plyn. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Nicholson, 1,5 minúty. Ďakujem slovo. Eh, pani predsedajúca, chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom, spravodajkyňam parlamentu, ktorí sa venovali tomuto legislatívnemu balíku týkajúce sa Európskeho fondu solidarity, respektíve koheznému systému. No, ja verím, že tá, tá nová kategória eh, regiónov, eh, ktoré sú eh, v, akož, v akomsi medziobdobí, ku ktorému patrí aj môj domovský región. To je veľmi dôležitý nový prvok a je to kľúčové, je a bolo to kľúčové pre Severné Írsko v posledných rokoch. Myslím si, že bude to aj mať e, e, rozhodujúci vplyv e, pre úspešnú budúcnosť Severného Irsku. Myslím si, že ten návrh nového mierového programu bol dohodnutý medzi radou a rady pre pre spoluprácu. Bolo by dobré, aby boli k dispozícii finančné zdroje na takéto účely. Pán komisár, treba zabezpečiť E, e, zabezpečiť dodatočné zdroje, ktoré však potom nemôžu byť okresané e, inými vplyvmi. No a áno, platí to, že vždy treba prioritizovať. To si uvedomujeme. Uvedomujeme si aj to, že rozpočet sa svrkol. Vieme, že veci treba ešte dohodnúť. V Európskom parlamente musíme veci prioritizovať, rovnako tak v regiónoch. Honorevole Bizotto, dve minúty. Pán Bizotti dve minúty. Pani Bisoty, ďakujem pekne. Ja budem hovoriť o fonde Solidarity, e, ktorý sa e, už e, mnohokrát využil v mojom domovskom štáte, napríklad v zemetrasenie v Umbrii a nedávna tragédia v Emilio. To je, to je fakt aj, aj Región, ktorý ja zastupujem, bol zasiahnutý nemilosrdne záplavami, čiže uznávam, že je potrebný tento fond a zároveň si treba uvedomiť, že tieto prírodné katastrofy sa stávajú ako sú e, záležitosťou, ktorá sa pravidelne objavuje a preto musíme byť flexibilní, musíme e, e, sa zamerať na prevenciu, musíme využiť všetky páky, ktoré máme k dispozícii tu sa môže prejaviť Európa a veľmi často e, veci e, e, sú naťahované časovo kvôli byrokratickým postupom a preto aj neskoro prišla pomoc pri záplavách vo Veneto. Musíme e, preto ako si optimalizovať e, pravidla pre uplatňovanie Fondu Solidarity. Dozrel čas na to, aby sme zreálnili e, tieto postupy, aby dokázali skutočne účinne zasahovať. Treba podať pomocnú ruku čo najskôr tým ľuďom, ktorí sú postihnutí takýmito katastrofami. Treba odškodniť obete, treba skutočne zabezpečiť to, že nikto nepadne pod určitým určitú zadefinovanú e, úroveň rizika prírodných katastrof budú len narastať do budúcnosti a Európa musí byť schopná e, pripraviť, e, pri, pripraviť a poskytnúť náležitú pomoc svojim občanom, keď sú zasiahnutí prírodnými katastrofami. A ešte jednu vec chcem vám všetkým pripomenúť. Európa musí investovať oveľa viac do preventívnych opatrení, aby sme predchádzali tým tragédiám, ktorým možno predísť. Ďakujem pekne. A teraz pani Ernst, jedna minúta. Ďakujem, dámy a páni. E, to, čo potrebujeme, je výrazné posilnenie mestského rozmúru, pretože mesta sú tie E, centra e, demokratických zmien a rozvoja. E, skutočne musíme si uvedomiť, že toto je obrovská výzva, pre ktorou stojíme a aby sme ju riešili, potrebujeme dost, dostatok peňazí. Teraz sa všetci boríme s viac, viacročným finančným rámcom a nevieme, ako to skončí, koľko peňazí bude k dispozícii. Mestá majú obrovský výzva význam pre e, demografický rozvoj, rovnako aj menšie sídla. No a máme e, skutočne e, určité okruhy obyvateľov, ktorí sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Aj v mestách, napríklad rómska populácia, čiže tá stigma chudoby je všade prítomná. Potrebujeme mať sociálne bývanie, musíme venovať pozornosť týmto otázkam. Preto jednoznačne hovorím, že nie nemožno, pri, e, nemožno pristúpiť e, na žiadne e, finančné škrty v oblasti koheznej politiky. Ďakujem teraz, pán Mlcer, ďakujem pekne za slovo. Práve v ťažkých časoch ako sú tieto časy krízy, treba o to viac klas dôraz na e, vytečenie zmysluplných, e, zmysluplných e, cieľov. Vieme, ako dopadol Kelsky tiger, ako dopadla realitná bublina v Španielsku. Musíme skutočne investície v EÚ zamerať na oblasť energetiky, aby sme zvýšili energetickú účinnosť. Musíme skutočne sa, sa E, e, musíme si uvedomiť, ako to vyzerá s tou energetickou infraštruktúrou. E, po uplynutí života 50 rokov skutočne treba veci riešiť. No a musíme takisto si vytýčiť také rámcové podmienky, ktoré, po prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť ciele. Musíme mať kvalitnejšie ciele. Musíme mať také ciele, ktoré umožnia dosiahnuť hmatateľné výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Teroj. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár. Táto plenárna rozprava týkajúce sa e, tohto balíka, legislatívneho balíka, sa e, dostáva e, do hĺbky problematiky, o ktorej sa už mnohokrát hovorili. Členské štáty musia, musia vyjednávať s komisiou. To isté sa dialo pri energetickej správe, pri teritoriálnej správe. Skutočne investičná politika musí byť dobre koordinovaná a musí byť lepšie koordinované aj narábanie s fondami. Máme Európsky fond Solidarity, ktorý má byť tou pomocnou rukou v prípade prírodných katastrof a máme teraz e, akési e, dohody, kontrakty e, národných partnerstiev, ktoré nám umožňujú dosiahnuť zelenejšiu Európu. Európa, ktorá využíva inteligentné riešenia. A e, skutočne e, myslíme si, že táto orientácia na inteligentné e, systémy, na lepšie zvládnutie problémov je správna cesta. Musíme opäť vybudiť ten prvok zvýšenej integrácie Európy dochádza k prekrývaniu snah, k duplicite a to treba eliminovať. Dámy a páni, som toho názoru, že v rámci takej rozpravy, ako tu máme dnes, sa treba zamyslieť nad tým, či je e, dostatočná váha prikladaná, prikladaná tejto problematike. Myslím si, že veľa zaujímavých vecí tu odznie, ale tak málo je odkomunikované našim občanom. V, roku 2013 mali by sme e, ísť e, do terénu k občanom. E, najlepšie sú investície, najlepšie by, čo najlepšie by mali byť využité prostriedky v investičnom rozpočte kohezného fondu. A do leta mali by sme si vytýčiť ciele. Máme 5 fondov, chceme, aby boli lepšie koordinované, aby priniesli e, väčší účinok. Ďakujem. Ďakujem pekne, minúta a pol, pán Stavrakakis, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. E, na úvod by som chcel pogratulovať e, spravodajcovi, ktorý pripravil skvelú E, správu, pokiaľ ide o e, fond e, Solidarity, teda pani nie, pardon. A ja sa môžem pridať tým, ktorí podali, že tento fond je naozaj jeden z najviac dôležitých nástrojov, ktoré máme k dispozícii a chceme vyjadriť našu solidaritu v rámci EÚ. Už viackrát sme využili tento fond, keď sa vyskytli rôzne prírodné katastrofy v jednotlivých členských štátoch a bohužiaľ niekedy tá mobilizácia toho fondu je naozaj príliš dlháva. Trvá to dlhšie, ako by to malo, to vytvára problémy v tých regiónoch, ktoré sú zasiahnuté. Čiže naozaj treba zjednodušiť, urýchliť fungovanie e, tohto fondu práve vtedy, kedy je tak veľmi potrebný. Čiže potrebujeme flexibilnejší fond, fond, ktorý sa ľahšie e, bude e, mobilizovať, rýchlejšie mobilizovať a to preto, aby sme mohli rýchlo reagovať v prípade tých veľkých katastrof, ktoré sa vyskytnú v našich členských štátoch, aby sme takýmto spôsobom mohli vyjadriť našu solidaritu, ktorá, je všetky, ktorá nás všetkých v Európe spája. E, ďakujem pekne a teraz minúta pán Van Dalen. Voorzitter, dank u wel. Helaas is het zo... Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Bohužiaľ, máme tieto správy o neefektívnom využívaní dotácií a kohezných fondov pravidelne. Nedávno 150, 150 miliónov eur e, určených pre e, situácie v Polsku nakoniec skončili v rukách nadnárodných spoločností a e, E, Polsko dávalo alebo e, vy, vybudovalo e, zvukové bariéry pri diaľniciach, pri ktorých ale nikto nebýva, čiže vlastne nikomu ten zvuk alebo ten ruch, ten hluk nevadil. A je to veľmi zaujímavé, že takéto peniaze sa využívajú na takéto účely, keď ani bohatšie krajiny, ako napríklad Holandsko, ich nemajú takéto veci k dispozícii. Čiže takýmto spôsobom sa k našim občanom nepriblížime. Práve naopak, mali by sme peniaze z týchto fondov zobrať a poslať ich do e, tých naozaj chudobných e, regiónov e, v Európe a treba ich použiť na miestnej úrovni, v obciach, v dedinách a veľmi pozorne treba kontrolovať, akým spôsobom sa tieto financie vynakladajú. Takto by to malo byť po správnosti. Herzlichen Dank. Srdečná vďaka a teraz dve minúty pán Čimanský. Ďakujem pekne Veľa rečníkov hovorilo o tom, že politika súdržnosti je úspešná, že má pozitívny vplyv na hospodársky e, rast. Keď sme hovorili o viacročnom finančnom rámci, museli sme ostraniť škrty v e, konkrétnych týchto častiach rozpočtu. A e, myslím si, že ak máme škrtať práve tu, je to veľmi nesprávne. Treba pamätať na to, že fondy treba alokovať primeraným spôsobom pokiaľ logika Európskej komisie bude akceptovaná, tak potom v ďalšom finančnom období polovica fondov z eh, Fondu pre regionálny rozvoj vlastne eh, pôjde alebo bude, bude určených na ochranu životného prostredia, čo sú aktivity, ktoré vôbec nie sú mm, cenovo výhodné alebo efektívne. Ehm, a v prípade takých krajín, ako napríklad je moja krajina, kde sme vlastne, kde naše hospodárstvo, je, naše hospodárstvo je postavené na eh, uhli, tak to, to bude eh, katastrofa. Pokiaľ 50% týchto peňazí investujeme do zeleného eh, hospodárstva, tak treba sa sústrediť na tie zdroje energie, ktoré sú primerané danému regiónu. Napríklad v prípade Polska to kľudne môže byť aj príklisový plyn, ktorý je ako zdroj oveľa čistejší, než je uhlie. Čiže pokiaľ nezastavíme toto financovanie klimatických eh, aktivít, tak bude eh, sa stávať akurát to, že to bude mať veľmi negatívne dôsledky na krajiny ako napríklad Polsko, eh, celé tieto industriálne sektory sa uzatvoria a vlastne chudoba nám bude iba narastať. Toto sú fakty a preto sú to rizika, ktoré by sme mali zohľadniť, keď budeme hovoriť o budúcnosti politiky súdržnosti. Pokiaľ ide o ten fond Solidarity, musíme podporiť spravodajkyňu, keď hovorí, že musíme predlžiť a streamlinovať, zjednodušiť tento konkrétny eh, finančný nástroj. Pani spravodajkyňa veľmi správne hovorí, že eh, toto je jeden z mála nástrojov, ktorý chce vyslovene vyjadriť e, našu solidaritu s regiónmi, ktoré, e, ktorým sa možno mm, nedarí dobre, alebo sa im niečo prihodilo. A súhlasím s pánom Van Dalenom, ktorý povedal, že v prvom rade treba podporiť tých, ktorí to najviac zo všetkého e, potrebujú, alebo zo všetkých. Ďakujem pekne a ďalší vystupí pán z minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tieto tri správy hovoria o využívaní verejných fondov. Ale častokrát tie peniaze idú na prospech veľkých podnikateľných skupín, veľkých podnikateľov, ktorí e, potom využívajú ten kapitál, ktorý získali a je to teda e, nikdy nie na prospech samotných pracujúcich. A v tomto duchu sa vyjadrila aj Európska e, komisia, pretože tieto fondy v skutočnosti nie sú určené na to, aby pomohli tým ľuďom, ktorí naozaj potrebujú e, túto pomoc, najmä teda ľuďom, ktorí boli postihnutí napríklad e, zemetraseniami alebo záplavami alebo inými národnými, e, prírodnými pardon, katastrofami, ale práve naopak tie peniaze idú zase len špekulátorom, ktorí potom využívajú tieto financovanie na to, aby sa obohatili. Ide e, teda o stratégiu Európa 2020, ktorá v skutočnosti antisociálna a výsledky už dnes vidíme napríklad v Grécku. Vidíme, že 60% financí, ktoré do Grécka odišli, e, sa zo 40% vrátili e, do tých krajín, z ktorých e, e, prišli a teda tie regionálne rozdiely sa iba prehlbujú. Ďakujem pekne a teraz minúta a pol pán Celer. Ďakujem pekne pán predseda. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, je dobré, že z pohľadu tých dlhotrvajúcich dlhotrvajúceho trilógu, pokiaľ ide o tieto fondy, tak už tri správy máme v tomto smere to pokrýva koheznú aj štruktúrnu politiku a tým e, pádom sa to, to patrí k tým najdôležitejším oblastiam e, politik EÚ. Chcem poďakovať kolegovi Kozolinovi, ktorý nám veľmi plasticky vykreslil, ako treba vnímať e, reorganizáciu, reštrukturalizáciu miest v európskom kontexte. Súhlasím s pánom Hánom, komisárom, keď hovorí, že všetky ciele stratégie 2020 budú dosiahnuté len, ak v oblastiach mestských a prímestských dokážeme Eh, presadiť tie ciele a sú to tie v oblasti, kde sa deje najväčší hospodársky rast a kde treba teda najväčšie zmeny zaznamenať. Eh, rada sa vyjadrila k tomu, ako dôležité je, dôležité je trvodržateľný rast miest eh, v pristolskom vyhlásení a takisto aj nedávno vyhlásení Stoleda. Je nevyhnutné teraz potvrdiť tieto vyhlásenia a zabezpečiť mestám tú pozíciu, ktorú majú mať v rámci týchto štruktúr. Je nutné ďalej smerovať prostriedky z štruktúrálnych fondov, z kohezného fondu a je nutné ich zakomponovať do celého tohto súkolia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz minúta. Pán Nilsson, nech sa páči. No, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia pokiaľ ide o otázku, akú úlohu môže zohrať politika súdržnosti pri implementovaní politiky energetickej, moja odpoveď je veľmi jednoznačná. E, môže naozaj zohrávať veľmi dôležitú úlohu. V niektorých regiónoch môže byť dokonca úplne rozhodujúca táto rola, táto úloha. E, príklad, o ktorý sa opriem, pochádza zo Švédska, z mojej krajiny. 6 rokov dozadu sme vytvorili štruktúrálny program pre regióny a rozhodli sme sa predovšetkým stimulovať e, rozvoj udržateľných e, rozhodnutí v oblasti energetiky, čo viedlo k skutočnej explózii malých a stredne veľkých podnikov, ktoré riešili e, otázky energetickej úspornosti a technológií úsporných a šírilo sa to ako, ako oheň, ako požiar. A naozaj došlo k tvorbe mnohých nových pracovných miest v tomto odvetví a sme to previazali aj na inovácie, čo vlastne znamenalo že úspory energetické v oblasti lesníctva bolo možné potom využiť aj v iných odvetviach. Domnievam sa, pretože, trval, e, pretože trvalá udržateľnosť je naozaj vhodný spôsob, ako vytvárať pracovné miesta. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, minútu dostáva pani Girling. Nech sa páči. E, ďakujem, pán predsedajúci. V týchto náročných finančných, náročnej finančnej situácii musíme sa ubezpečiť, že štruktúrálne a ostatné fondy budú fungovať dobre a nemôžeme ich e, ľubovoľne míňať a musíme ich naplňať v zmysle stratégie 2020. E, vítam závery správy vojn a chcem poďakovať spravodajcovi. E, hlavne som rada, že je tam dôraz na subsidiaritu, že členské štáty majú najlepšie zadefinovať, vedia najlepšie zadefinovať politiku miest a prímeských oblastí toto spolu e, s dôrazom na e, tematickú, koncentráciu a takisto príklady niektorých osvedčených postupov, ako je to napríklad aj v prípade Velsu, to by malo e, viesť k lepšie nastavenej budúcnosti, pokiaľ ide o štruktúrne fondy, ale je tam vždy nejaké ale. Bohužiaľ teda to ale je, že nie sú tu žiadne návrhy, ktoré by nám umožňovali zaznamenávať tie úspory a smerovať potom peniaze úsporené tam, kde sú potrebované, potrebné. E, my len pretvárame ten rozpočet takým spôsobom, ktorý nie je udržateľný v takýchto časoch. E, ďakujem pekne, kolegyňa. A minúta a pol, pán Matula. Politika de coeziune este un instrument al investițiilor ce... Kohezná politika je investičným nástrojom, ktorý pos, e, posilňuje konkurencieschopnosť, hospodársky rast, ktorý prispieva k tvorbe pracovných miest a ktorý je dobro udržateľný. Tie e, drastické krátenia, ktoré boli navrhnuté v rámci viacročného finančného rámca pre koheznú politiku, ak naozaj dojde k realizácii, tak tým pádom poklesne efektívnosť tých programov a nebude možné dosiahnuť ani tie ciele. A takisto oblasti konvergencie, konvergenčné, tak tie budú najviac postihnuté takýmto zásahom. Teritoriálna spolupráca je dôležitým faktorom, pokiaľ ide o znižovanie e, rozdielov a disparít medzi regiónmi Európy a aj tu budeme sa musieť pripraviť na veľké e, straty. Tie regióny zohľavajú naozaj, aj mestské e, oblasti zohľavajú veľmi dôležitú úlohu. Oni sú vlastne hlavným motorom, pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest a preto e, aj pokiaľ ide o migráciu smerom k mestským centrám, tak tá je ešte stále vnímaná ako e, niečo, čo generuje rast. A, sam- a samotné mesta sú najviac vystavené aj účinkom krízy a globalizácie a to má vplyvy aj spoločenské, aj iné e, súvislosti. A tam potom trpia aj deti, dochádza k sociálnemu vylúčeniu, členovaniu. Je nevyhnutné e, rýchle reagovať na všetky tieto javy a treba sa venovať tým lokálnym potrebám. Politika únie musí posilniť administratívnu kapacitu, správnu kapacitu e, v rámci miest. Hospodárske aktéry v rámci odvetví musia byť nabádaný k lepšiemu využívaniu finančných nástrojov a je nevyhnutné posilniť aj presieťovanie alebo tie siete v rám- existujúce v rámci miest. Ďakujem veľmi pekne. A teraz minúta pani Irigoyen Pérez. Ďakujem pekne. Naozaj sú to časy krízy, ale to ešte neznamená, že nemôžeme sa snažiť o solidárnu Európu. Dobrí politici sú tí, ktorí hľadajú príležitosti, aj keď sú časy náročné. Snažíme sa e, trochu zmierniť tie negatívne efekty krízy. E, nemôžeme iba len škrtať, pretože nakoniec aj kohezná politika ukázala, že je efektívna ako nástroj kohezia konkurenceschopnosti. Tie správy, o ktorých dnes hovoríme, hovoria o nových e, E, výzvach obnova rozvoja miest, územný rozvoj a tak ďalej. Prosím, pracujme na e, politike súdržnosti, ktorá bude efektívnejšia, bude flexibilnejšia, bude viac prispôsobená potrebám regionov, bez toho, aby to muselo znamenať, že budeme E, nejakým spôsobom ísť, zasahovať proti e, prírode, e, to je nakoniec, alebo teda mm, proti tomu, čo je, čo je, čo je základom tejto politiky kohezie. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Jednu minútu má teraz pán Bilan. nad raportem pani Kolársky. Ďakujem za slovo pri e, zmienke o správy pani Kolárskej Bubinskej e, je najdôležitejšie heslo diverzifikácia e, energetických dodavok. Musíme skutočne prehodnotiť naše postupy mať rozpracovaných viacero alternatív pre našich importérov a takisto musíme sa pozrieť na lokálne zdroje. V našom prípade tie lokálne zdroje je bridlicový plyn. To by znamenalo posilnenie zabezpečenia dodavok. Musíme podporiť regionálne mm, programy a treba pomôcť tým regiónom, ktoré najviac trpia v rámci krízy. Veľmi dôležitá je spolupráca v oblasti energetiky s našimi partnerskými E, štátmi. Tými, ktoré sú v blízkosti EÚ, my sme už dosiahli 9,5 obnoviteľných energií a urobili sme toho nemálo v prospech obnoviteľných energií. napriek tomu prevažnej miere využívame fosilné paliva. Takže čas vypršal, musel som vás ostrihnúť. Pani Sanchez Schmidt, 1,5 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, pán komisár, tieto štyri správy, ktoré vychádzajú z princípu finančnej solidarity medzi našimi územiami, e, vyjadrujú, akým spôsobom my chceme konať v oblasti reformy po roku 2014 49 katastrof od roku 2002 e, v Európe prebehlo, pri ktorých bol, e, boli tieto financie e, mobilizované. Ale treba vždy konať rýchlo. Bohužiaľ, momentálne tomu tak nie je. Dlho to trvá, je tam právna neistota príliš vysoká. Častokrát sa zamietajú tie žiadosti a teda častokrát naši občania majú zlé pocity z toho, ako funguje tento nástroj. A to, čo sa hovorí o tých ostatných troch správach, teda um, obnova e, rozvoja e, miest, územný rozvoj a tak ďalej. E, to je príležitosť pre Európsky parlament jasne sa vyjadriť, pokiaľ ide o budúcnosť. Politika súdržnosti je skvelým nástrojom investície do konkurenceschopnosti všetkých našich území, či už sú to mesta, či už sú to obnoviteľné zdroje energie, či už je to efektívnosť budov, či už je to ochrana prírodných zdrojov. V najnovšom návrhu, kompromisnom návrhu Van e, Rompuy výrazne znížil tie kredity pre rozvinuté e, regióny. Ale takéto niečo nebude podporené a nebude to ani legitimné z pohľadu e, občanov. Jedine vtedy, pokiaľ ten rozpočet bude ambiciozný. To jediné bude akceptované. Ďakujem. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ďakujem, kolegyňa. Teraz jedna minútu, pán Diangelis. Ďakujem za slovo. Politika súdržnosti je veľmi centým nástroja rozvoja, e, rastu a e, zamestnanosti. E, správne využitie zdrojov je kľúčové Myslím si, že bol dosiahnutý zásadný pokrok smerom k vtiahnutiu e, regiónov a miestnych orgánov vo väčšej miere, než tomu bolo doposiaľ. A to e, e, vo všetkých fázach, od plánovania až po implementáciu je veľmi dôležité konsolidovať všetky tieto fondy a dať priestor lokálnym partnerom, aby si vybrali to, čo je pre nich najvhodnejšie e, vzhľadom na ich oblasť a profil občanov. Potrebujeme aj alternatívne e, mechanizmy financovania, napríklad mikroúvery. To je e, dôležitý mechanizmus, ktorý poskytne peniaze mnohým my sa snažíme viac a viac približovať k občanom a ich potrebám. Ďakujem. Ďalším rečníkom 1,5 minúty pán Texera. Ďakujem e, pekne. E, táto e, diskusia sa deje práve dnes a hovorí sa, že po druhý krát za tri roky Portugalsko požiadalo Európsku komisiu o mobilizáciu fondu Solidarity e, v súvislosti s prvnou katastrofou, ktorá v novembri e, sa uskutočnila alebo vyskytla e, na Madeire. Ja samozrejme podporujem mobilizáciu fondu Solidarity a ja môžem e, v tejto veci e, povedať e, následovné. Nechápem, že Európska únia môže konať v prípade prírodných katastrof, ktoré sa dejú v zahraničí, ale nie je schopná konať v Európskej únii samotnej. V roku 2010 sme mali tiež na Madejre veľkú burku a tam trvalo rok, a dva e, mesiace, e, kým sa konečne tie peniaze dostali e, na ostrov. A to je neakceptovateľná dĺžka alebo lehota. A rada systematicky blokuje akýkoľvek progres tejto oblasti a na to sú E, nejaké e, dva dôvody. Buď sa ten fond bude modifikovať, alebo slovo solidarity vlastne nebude nič znamenať, pretože tá pomoc sa za každým trúňom, pre ktorých je určená, dostane príliš neskoro. A to je ten problém. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom jedna minúta, pán Tabari. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci komisár eh, Hán, eh, veľmi sa teším tej eh, správe o, o vlastne bývaní, o bývaní a ide tu o koheziu, o súdržnosť tých regiónov, ktoré sú najchudobnejšie, ktoré sú akosi na okraji. Od roku 2014 Mali by sme väčšiu váhu e, pripisovať práve takýmto regiónom. Zo siedmých regiónov v Maďarsku šesť splňa kritéria e, takýchto e, chudobných regiónov. Teda preto je nemysliteľné, že Maďarsko dostane o 30 menej prostriedkov z Fondu súdržnosti. Ja apelujem na vás, pán komisár, aby sa našlo riešenie tohto palčivého svojho problému. A a skutočne nemožno pri, pristúpiť na to, aby k takémuto krádeniu došlo. E, teraz má slovo pán Mazej Kukovič. Pani Mazej Kukovič. Ďakujem pekne. Európsky fond solidarity, tak ako doposiaľ, aj do budúcnosti bude veľmi dôležitý, ale musí byť flexibilnejší, musí byť nasaditeľný oveľa rýchlejší a to na základe jednoduchších pravidiel. My e, musíme komunikovať pozitívnejšie správy ohľadom tohto fondu. Viete, keď sa koná, rýchla, koná rýchlo, tak vlastne koná sa s dvojnásobným účinkom. V novembri 2012 Slovinsko trpelo obrovskými záplavami. S nedoziernými dôsledkami boli postihnuté vodné e, elektrárne. E, mnohé domy boli zmietnuté z povrchu E, ľudia trpeli. E, záplava, záplavy znamenali e, veľký problém pre mnohých a to v čase krízy. Som presvedčená o tom, že tie škody, ku ktorým došlo, presahujú stanovenú prahovhodnotu. Slovinsko žiadalo o podporu a ja žiadam aj vás o podporu našej požiadavky. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Vestfal. jedna minúta. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár, vážení kolegovia. E, mestská politika je politika budúcnosti. Mesta sú e, tie kľúčové miesta, kde e, sa rozvíjajú a budujú sociálne práva. Viac ako 80 HDP sa vlastne tvorí v európskych mestách. Musíme si uvedomiť, že urbanizácia má aj svoju odvrátenú tvár. Mestá sú preplnené, sú veľmi znečistené, majú zastaralú infraštruktúru a sú postihnuté demokratickým, demografický, demografickým vývojom. Preto Európa musí mať mestskú politiku a e, práve v kontekste e, tohto, e, tohto balíka správa oko Fondadu Solidarity sa môžeme s tým popasovať. Spravodajca Kozolino hovoril o tom, ako môže mestská revitalizácia napomôcť konjunktúru k ekonomickému oživoniu. A práve Práve Európsky fond Solidarity môže tomu veľmi pomôcť. Chceme dosiahnuť zlepšenie v mestách, ktoré bude trvalo udržateľné. To potrebujú naši občania ako základnú, ako základnú výbavu, ako základnú pomoc z našej strany. Ďakujem. A teraz vstupujeme do spontánnej rozpravy a teraz mám tu nevďačnú úlohu, aby som vzhľadom na meškanie, ktoré nám neustále narastá, že budem musieť e, zoškrtať niektorých rečníkov. Snažím sa byť spravodlivý podľa delenia, podľa, e, podľa, e, podľa profilu. A teraz uvádzam tých, ktorí budú vystupovať. Prvým je pán Banky. Ďakujem za slovo. Veľmi ma zaujala správa ohľadom miest. To je veľmi e, dôležitá práva. V celkovom kontexte e, e, politiky súdržnosti hovorí sa tam v bode 4 o mobilizácii zdrojov, že sa, bude zamer, sa budú zameriavať peniaze na tie, na tie skupiny populácie, ktoré sú na okraji spoločnosti. Ďalej v bode 7 sa hovorí o revitalizácii treba e, vytvárať aj v tých okrajových miestach e, prostredie, ktoré umožňujú rozvoj športu. Šport môže byť veľmi e, dôležitou pomôckou pre naši, našu mládež, aby zvládala život bez alkoholu, bez drog. Treba vytvárať detské ihriska, kde sa deti budú môcť hrať a takéto miesta musia byť vybavené pedagogickým dohľadom V Maďarsku sa o to snažíme už teraz. Teraz má slovo pani Jota. Ďakujem pekne. Vyjadrím sa k správe pani Kolárskej Bobinskej. Je to veľmi kvalitná správa, gratulujem jej k nej. Energetika je veľmi dôležitá oblasť, pretože ovplyvňuje hospodárstvo, tvorbu pracovných miest a práve sektor energetiky e, aj je zodpovedný za najväčší počet emisí alebo objem emisí CO2 dopyt je e, veľmi vysoký, potrebovalo udržateľné zdroje, ktoré ale sú drahšie. E, Trvalo udržateľné investície môžu byť vykonané iba vtedy, ak hospodárstvo je silné a preto musíme využiť čo najlepšie politiku súdržnosti a využiť ju na to, aby všetky členské štáty mohli splniť tie ciele, ktoré sme si vytvorili týčili v oblasti eh, environmentálnej politiky a politiky sútržnosti. Celá by som zdôrazniť dôležitosť efektívnosti energetiky alebo efektívnosti, pokiaľ ide o eh, jednotlivé siete a pokiaľ ide takisto aj o bývanie. Myslím si, že komisia má navrhnúť práve, eh, akým spôsobom vylepšíme energetickú efektívnosť v prípade malých projektov. Ďakujem. Eh, akceptujete od pani Tikau modrú kartu, eh, pani kolegyňa? Please. doamna Jordan dacă consideră că doar energie... Eh, chcem sa iba spýtať, či si kolegyňa myslí, že iba obnoviteľné zdroje by mali byť podporované, alebo či si myslí, že financie, ktoré doteraz išli do energetickej efektívnosti e, bývania a budov sú teda e, primerané a dostatočné. Ja si myslím, že e, potrebujeme minimálne 10 až 15 ak chceme zabezpečiť efektívnu dopravu v mestách a najmä pokiaľ ide o energetickú efektívnosť budov. Hm, odpoveď poprosím. E, ďakujem pekne. Neviem, či som to úplne e, dobre e, pochopila, čo sa kolegyňa pýtala, ale poviem toľko, že v rámci tohto finančného výhľadu sme zdôrazňovali zdroje pre obnoviteľné zdroje energie a myslím, že to je správny krok, alebo bol to správny krok. Samozrejme, v budúcnosti už tomuto budeme dávať menšiu pozornosť a viac sa budeme sústredovať na efektívne využívanie energetiky. A myslím, že takto aj má, alebo energie, takto aj má presne byť. Negociácie s členskými štátmi sú veľmi dôležité a v rámci tých negociácií by všetky tieto projekty mali byť podporené sektor bývania je veľmi dôležitý, má výrazný dopad a to som práve chcela povedať. Ďakujem pekne. Jednu minútu má slova, slova pani Sehnalová. Ďakujem Eh, územní súdržnosť... Eh, ďakujem eh, pekne. Územná súdržnosť je jedna z hlavných, z hlavných princípov stratégie Európa 2020 a pokiaľ chceme byť vierohodným voči európskym občanom ako komunita Solidarity, tak musíme podporu slabším regionom hájiť aj vtedy, keď bojujeme o peniaze na roky 2014-2020. Ja som tieňová spravodajkynia dopravného výboru pre fondy z, z počtu strategického rámca a vždy e, som zdôrazňovala práve to, aby v súlade so zásadami súdržnosti sa podporoval rozvoj základnej dopravnej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch, o čom hovorí aj Biela kniha o doprave do roku 2050. Ale to nebude možné, ak nezachováme aspoň existujúcu úroveň financovania politiky súdržnosti preto si myslím, že neakceptovateľné, aby financie, ktoré sú určené pre tzv. kohezné krajiny, sa znižovali v eh, prospech súťaže, súťaže o tieto prostriedky systémov. Kto príde skôr ten prvý aj eh, berie, ako to navrhu je komisia v rámci Connecting Europe Facility. Menej eh, rozvinuté regióny musia mať naďalej zachovanú možnosť, že ak pripravia kvalitné transparentné projekty, budú môcť čerpať aj kompletnú, kompletný objem tých prostriedkov, ktoré sú vyhradené v rámci kohezných fondov. Ďakujem pekne. Jednu minútu má slovo pán Alves. Ďakujem eh, pekne. RUP eh, tie sa eh, v cezhraničnej spolupráci nenachádzajú, sú vylúčené, ale tak by to nemalo byť. To sú regióny ako napríklad Azory, ktoré sa nachádzajú v Atlantiku na polceste medzi Európou a Amerikou a preto majú úzke vzťahy, veľmi hlboké vzťahy aj so Spojenými štátmi, kde v súčasnosti žije 4 viac občanov a Azorov e, a teda ich potomkovia než na samotných ostrovoch. A preto je veľmi dôležité, aby sme mohli prehlbiť existujúce e, vzťahy, aby sa mohli otvoriť nové príležitosti nielen pre e, komunity, ktoré žijú E, na danom území, ale aj kvôli práve potenciálu vzťahov s krajinou ako napríklad USA. E, to predsa má veľký potenciál pre e, napríklad Azory. A v súčasnosti v USA sa výrazne znižujú aktivity alebo slobujú aktivity vojenskej základne na Azoroch a to má veľmi výrazný ekonomický dopad na tento región. A navyše by to predstavovalo aj Eh, istú, istý veľký príspevok eh, zo strany Európskej únie, malo by to aj isté výhodky. No, ďakujem. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Musíme povedať, že nám je ľúto, že v rámci tejto spoločnej rozpravy sú obsiahnuté hm, témy, ktoré by mohli byť vlastne e, predmetom jedinej e, rozpravy, nie spoločnej. Veď predsa e, politika súdržnosti to je, to je vhodná téma, je vhodná jednotná téma. Vidíme, aké sú tam nedostatky a tie sa vtedy najmä vyskytli, keď sa vytvárali nové ciele, ale pritom sa financie neposilňovali. Treba podporovať súdržnosť, ale nepôjde to bez toho, aby sme aj finančne k tomu primerane prispeli a to najmä v čase, keď sa škrta, ako napríklad v súčasnosti. A pokiaľ to budeme robiť, tak je to vlastne iba e, propaganda nejakých úspechov, ktoré v skutočnosti nemôžu existovať. E, v 90. rokoch e, Európska komisia hovorila, že treba dvojnásobiť európsky rozpočet, ak chceme cieľ súdržnosti aj splniť. Odvtedy sa do EÚ prijali, prijali ďalšie krajiny, ale rozpočet sa škrtal a naďalej sa chce škrtať a má škrtať. Ale veď predsa z toho bude vyplývať iba situácia, kde budú tie rozpory a rozdiely väčšie. Ďakujem. Danke, Ďakujem pekne, kolega. A ako posledný v rámci spontánnej rozpravy vystúpi pán Obermajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, aj za tú, to spravodlivé rozdelenie resničkého času a že ste to predtým avizovali. Je zmysluplné, aby realizácia stratégie bola decentralizovaná, aby tí aktéry na mieste boli zapojení. E, e myslím, že takto budeme bojovať proti vyššej korupcii, lebo tie e, miesta, ktoré budú toto zapojené tie aktéry, tak e, často sú takýmto spôsobom stimulovaní k nejakému podobnému správaniu a ku korupcii. To, čo sa snaží komisia v rámci svojho návrhu, tak to je zmysluplné, ale treba si uvedomiť, že takéto zjednodušenie e, je treba realizovať v kombinácii s decentralizáciou, ale vlastne to dáva priestor na korupčné správanie a je veľmi dôležité, pán komisár, aby pri tej plánovanej reforme sme sa nepozreli na to čiastkovo, ale aby sme dokázali zvážiť aj nejaké no, také vedľajšie účinky, lebo nie je možné, aby sme sa uspokojili s nejakým nárastom e, podvodného správania alebo spreneverí, musíme to vyriešiť. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Kolega, ako som už povedal, je polutovania hodné, že nie všetci, ktorí chceli vystúpiť v spontánnej rozprave, nemohli dostať slovo, ale bohužiaľ e, máme časový skos a každá sekunda, e, ktorú dostanete vy, tak oni budú ochudobnení potom ďalší kolegovia. Ale každopádne teraz dostane priestor pán komisár Hán. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, najskôr sa chcem poďakovať za túto angažovanú a veľmi širokú diskusiu o tejto téme. Naozaj chápem e, kolegu Ferreiru, ktorý je už mimochodom mimo sály E, že by, keď sa vyjadril teda, že by sme mali hĺbkovejšie túto tému vnímať. Louis Manford, e, jeden z najvýznamnejších e, kultúrnych historikov, historik kultúry, hovoril o tom, že štatistika je tá najnákladnejší vynález, teda, alebo naj, najdôležitejší vynález ľudstva. A vlastne mestá sú takými laboratóriami rozvoja a tým pádom je len na mieste, že sa budeme aj z európskej úrovne zaoberať otázkami miest a prímeských častiach, teda konurbácií a aglomerácií E, mnohé z veci aj v rámci stratégie 2020 sa dajú riešiť, len keď budeme riešiť otázku miest. E, teritoriálna oblasť alebo územná oblasť to je veľmi dôležitá časť a som vďačný za to, že sa tomu venovala aj správa. Potrebujeme tu integrovanú, ale tak to umožňuje aj naša budúca regulácia, naše budúce legislatívne počiny. Potrebujeme aj namierušité postupy a toto treba zabezpečiť aj v rámci rokovania. Preto ešte e, raz chcem poukázať na multilevel governance, e, ten postup, ktorý sme navrhli z úrovne komisie, e, ktorý prežije alebo sa pretaví aj do tých nariadení podľa toho, ako sledujem ja tie rokovania. Rozhodujúcim bude, akým spôsobom, akoj forme bude uplatňovaný. Budeme sa musieť sústrediť na to, aby sme mali toto na zreteli som rád, že celá tá oblasť energetickej účinnosti alebo tvorby energii, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, že sme poskytli takýto priestor v tých správach práve tomuto. Keď som vstupoval do funkcie svojho času, tak eh, veľká časť eh, práce bola ešte požadovaná z tých novopristupujúcich krajín, hlavne v tejto oblasti eh, energetickej úspornosti. Medzičasom je to už taká, také presvedčenie, ktoré vládne vo všetkých krajinách, že je nevyhnutné ísť touto cestou a myslím si, že aj budúce nariadenia e, budú patrične zohľadňovať e, tieto oblasti tými minimálnymi, alebo takými aspoň minimálnymi alokáciami. E, niekoľko slov k Fondu Solidarity. Aj tu sa chcem poďakovať za podporu. A ako som už avizoval, tak o niekoľko týždňov budeme prezentovať a predložíme patričný návrh jednej veci vás už pravdepodobne musím sklamať v tejto chvíli. Nebude možné, aby Fond Solidarity e, bol prevedený do e, normálneho bežného rozpočtu. Ako predtým bude existovať e, nariadenie, ktoré bude hovoriť o tom, že bude nevyhnuté nakladať týmto fondom, s týmto fondom mimo bežného rozpočtu v rámci patričného postupu hodnotenia a stanovovania tých škála alebo toho rozmeru, ktorý je nevyhnutný, pokiaľ ide o prípady použitia tohto fondu. Každopádne môžem avizovať už teraz návrh, ktorého cieľom bude e, to posudzovanie e, katastrof alebo prírodných katastrof zjednodušiť. Chcem poprosiť, aby ste troška stíšili e, vaše telefóny. A, a ďakujem pekne, že ste o tom hovorili. A ja môžem teraz sa len pridať tejto výzve, tomuto apelu. Ďakujem, páne, že ste si stíšili mobil. Čiže my predložíme návrh, pokiaľ ide o Fond Solidarity, ktorého cieľom bude zjednodušiť postup hodnotenia alebo posudzovania prírodných katastrof tak, aby sme dokázali posúdiť tú pravdepodobnosť preplatenia eh, vzniknutých škôd Čiže naozaj chceme tu na, e, dosiahnuť výrazné zjednodušenie, zjednodušenie, ktoré pôjde tým smerom, že e, dotknutí, dotknutí budú mať oveľa väčšiu mieru istoty, pokiaľ ide o vyplácanie nejakého odškodného, alebo či teda príde alebo nepríde k vyplateniu, pretože to je ponuka v zmysle spravodlivosti, férovosti, e, pretože sú to často veľmi závažné a teda veľké prírodné katastrofy, ku ktorým dochádza. E, myslím si, že aj ďalší aspekt je veľmi podstatný, e, na ktorý sa musíme sústrediť, to je solidarita. E, ďakujem za rôzne odkazy, ktoré sa týkajú rokovania, rokovania o alebo rokovaní o viacročnom finančnom rámci, tam niečo doplniť. Stanovisko a pozícia komisie je jasná. Chcem sa poďakovať na odkaz, poďakovať za odkaz na tematickú koncentráciu a takisto je tu odkaz na tú nevyhnutnú e, prácu v oblasti komunikácie a takisto musíme dbať na tie účinky, ktoré, my, ktoré dokážeme dosahovať e, politikou. Musíme to vnímať ako politiku investícií, investícií do ľudí, do tých e, štruktúr regionálnych. Solidarita je takto jasne aj vyjadrovaná formou alokácie 75, 70 eh, prostriedkov bude smerovať do 25 tých naj, najchudobnejších regiónov, ale ako tie investície budú nastavené, tak to by malo byť v súlade s tou filozofiou investícií. A my si musíme splniť tú domácu úlohu aj v zmysle tej komunikácie a musíme si správne nastaviť tú mieru eh, mieru investícií, ako no, tak zabezpečiť potom aj tvorbu pracovných miest. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ešte raz e, ďakujem za za, za, to, za, to, za to, že ste upozorili na to, aby takto tá komunikácia neprebiehala. tieto sa to ruší. Pán Kocolino, dve e, minúty. Myslím si, že e, rozprava e, jasne poukázala na dva dôležité aspekty, ktoré sa snažíme e, zdôrazniť v rámci tých, tej, tej správy. Ďakujem za prispenie k tejto správe všetkým. Na jednej strane sa to hovorilo o mestách, ktoré prispievajú k tvorbe nových pracovných miest a k hospodárskému rastu. V nadchádzajúcich obdobiach ďalej je tu skutočnosť, že sa nám podarilo zabezpečiť, že aspoň 5 zdrojov v rámci nových štruktúrálnych fondov bude smerovať do programov e, nových zručností pre pracovné sily, pracovnú silu. Myslím si, že budem musieť doplniť e, tieto body aspoň o jeden ďalší bod. A to je veľmi dôležité v kontexte tejto rozpravy. Ide o otázku miest z nej vyplýva aj širšia téma a síce, či Európa dokáže nastúpiť späť na cestu rastu a rozvoja. Myslím si, že prostredníctvom miest budeme schopní nájsť cestu von e, z rizika úpadku, ktorému čelíme, alebo teda toho poklesu, ktorému čelíme v nadchádzajúcich mesiacoch, rokoch v dôsledku krízy. Čiže toto je vec e, taká principiálna zásadná. Musíme sa na to viac sústrediť, musíme uvažovať e, nad tým, ako lepšie využívať naše zdroje, musíme experimentovať. Nevidím dôvod, prečo by sme nemali experimentovať eh, s projektovými dlhopismi, eh, s infraštruktúrnymi projektami v mestách, okrem iného. A potom práca, a to je veľmi dôležité, komisár to spomínal, mali by sme mať eh, lepší právny základ, pokiaľ ide o túto oblasť a bez patričného právneho základu nebudeme na úrovni Európy môcť e, prispieť výraznejšie k tomuto. Pán Vogen teraz dostane priestor. E, ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa veľmi stručne v mojich záverečných pripomienkach. Chcem sa poďakovať komisárovi za jeho príspevok. A e, takisto chcem poďakovať kolegom za ich príspevky v rozprave dnes večer a osobitne tieňovým spravodajcom a výboru pre zamestnanosť, ktorý eh, predložil stanovisko k mojej iniciatívnej správe. Zdá sa, že je tu široká podpora myšlienky, že by sme sa mali snažiť eh, zhromažďovať eh, tie prostriedky, kde sa to dá. No, vnímam sa, ale že ešte stále je tu veľa práce pred nami, pokiaľ ide o zosúladenie tých pravidel financovania. Musíme na tom popracovať viacej v budúcnosti. Ak sa nám to ale podarí, tak myslím si, že to bude lepšie pre žiadateľov. A takisto sa domnievam, že prostriedky EU by tým pádom boli vynakladané účinnejšie v budúcnosti, lebo ako povedala komisia, je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že v budúcnosti tie prostriedky nám pomôžu naplniť ciele stratégie 2020, ale zároveň dôležité, aby sme aj pre žiadateľov zjednodušili ten proces a tam, kde to bude možné, budeme sa musieť uistiť, že procesy budú pružné a že bude možné pre miestne samozprávne orgány a regióny e, naplňať tie svoje potreby Naozaj e, som presvedčený, že niektoré z tých návrhov mojej správy, ktoré sa týkajú mechanizmov e, zhromažďovania, rozkupovania prostriedkov, budú, budú vhodné. A viem z tej diskusie, že mnohé e, regióny už pracujú na mechanizmoch, mechanizmoch, zoskupovania prostriedkov, ale zase viem, že mnohé regióny ešte nezačali s takýmto niečím. A viem, že existujú aj iné e, zdroje prostriedkov, napríklad Horizon 2020. E, verím preto, že komisia bude e, so samozprávnymi orgánmi a miestnymi samozprávami spolupracovať na týchto veciach, tak aby e, ten výsledok do budúcnosti bol pozitívnejší, lepší a určite to komisia bude chcieť robiť a pripoja sa ochotne aj samozprávy a miesta, mesta. Ďakujem pekne. A teraz dve minúty pani Kolavská Bubinská. Mówiliśmy tutaj dużo o Ďakujem za slovo. Veľa sme hovorili o mestách, ktoré by mali sa rozvíjať, mali by byť e, motorom rastu e, regiónu, ale realita je trošku iná. E, a to často práve vidiecké regióny naražajú na obrovské problémy pri priťahovaní investícií. Preto peniaze, ktoré sa majú vyložiť na na energetiku v rámci politiky súdržnosti budú veľmi dôležité pre tieto vidiecké oblasti. Pán Ilsen hovoril o severnom Švedsku, ako jeho región sa rozrastol kvôli energetickým zdrojom. Ja e, zastupujem región Lublinu, ktorý je e, situovaný na východných hraniciach EÚ a všetci e, sa snažia o podchytenie potenciálu a snažia sa využiť možnosti obnoviteľné zdroje, aj e, zemný plyn, bridlicový plyn. Treba si uvedomiť, že toto sú zdroje, ktoré sú dôležité pre tzv. zelenú energetiku. E, takisto aj e, e paroplynový cyklus je veľmi dôležitý. A nestačí rozmýšľať len o e, tom, e, aké peniaze by boli najvhodnejšie pre ten či oný región. Vždy treba vnímať tieto finančné prostriedky eh, tak, že eh, eh, musia byť poskytované na základe dôkladného zváženia, na dôklade dobrého poznania regiónu. Musí, musí všetko do seba zapadať a priniesť akýsi výstup Samozrejme, treba vynakladať peniaze, ale treba ich vynakladať veľmi účelne a efektívne. Ďakujem. E, teraz má slovo e, pani Feragut. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Teraz na záver vystúpení sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli aj e, za komisiu k tejto správe. Chcem sa aj komisárovi e, za to, že bol taký receptívny, pokiaľ ide o e, túto e, žiadosť, tento dokument a e, že teda naozaj sa nám podľa všetko podarí ten postup zjednodušiť a dáme istú mieru, alebo väčšiu mieru transparentnosti do celého tohto e, postupu Fondu Solidarity. A najmä potom tam išlo to otázku, čo to je a čo nie je regionálna katastrofa. Hovorili sme o nejakom rozumnom indikátore, čo by mohlo byť napríklad HDP, a takisto sme hovorili aj o iných e, fixných e, ukazovateľoch, ktoré by mohli nejakým spôsobom vyhodnotiť poškodenia krajiny, a tak ďalej, teda že by mohli e, dobre, alebo aj ďaká im sme mohli dobre reagovať na tie situácie. A pokiaľ teda to nariadenie, ktoré komisia pripravuje, príjmeme, tak myslíme si, že to bude na prospech všetkých občanov Európskej únie, najmä ak chceme e, splniť tento cieľ e, solidarity. Takže, vážený pán komisár, ratajte prosím s podporou nášho parlamentu. Ďakujem. Srdečná vďaka. Takže spoločná rozprava e, vzťahujúca na štyri správe sa týmto uzatvára e, hlasovať ohľadom správ pána Kocolina, Fogena, Bobinskej a Veragatu sa bude realizovať zatiaľ, zajtra o 12. a opravujem sa, čo sa týka správy Lena Kolárska Bobinskej, o tom sa bude hlasovať v stredu. Teraz e, máme ďalší bod, bod, ktorého spravodaj